Good morning, ladies and gentlemen. I... Dobré ráno, dámy a páni. Otváram našu rannú časť schôze výboru REGI. Budeme pokračovať v programe, ktorý sme včera ráno schválili. Ďalší bod na programe je diskusia o európskom semestri pre koordináciu a implementáciu hospodárskej politiky rok 2016, priority. Spravodajcom je pán Fernando Ruras a je dnes pripravený predstaviť jeho návrh. Z dôvodu tých postupov dostali ste návrh stanoviska len v anglickej verzii, preto navrhujem, aby pozmenujúce návrhy pokiaľ možno boli predkladané v angličtine, aby boli zaslané sekretariátu pred, e, do stredy, do 20. júla, do 5. po obede. Ak je to pre všetkých akceptovateľné. O návrhu stanoviska budeme hlasovať 8. septembra, pretože výbor EKON bude hlasovať 11. oktobra pred našou ďalšou oktobrovou schôzou. Budeme teda musieť hlasovať v septembri a preto na to tlačíme. Čiže v anglickej verzii bude tento návrh správy a ja potom poprosím, aby ste aj v anglickom jazyku predkladali pozmeňujúce návrhy, aby sme to stihli načas pripraviť stanovisko REGI. Toto sú také technické záležitosti, ale sú dôležité, pokiaľ ide o rytmus tej našej práce. A teraz má slovo pán Ruas, nech sa páči. Ďakujem pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, chcel som sa najskôr poďakovať za možnosť predstaviť svoj návrh. Chcel by som povedať, že tu máme inú situáciu, ktorá sa týka rozsahu textu. Všetci viete, aké obmedzenia máme obmedzenia vo vzťahu k rozsahu a preto ja sám som pripravil niekoľko pozmeňujúcich návrhov a doplnil som svoj návrh stanoviska. Ja teda budem hovoriť a budem do toho zároveň zahrňať moje pozmeňujúce návrhy. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, je dôležité, aby sme poukázali na to, že je nevyhnutné zabezpečiť väčšiu koherenciu a lokalizáciu akýchkoľvek postupov. Je nevyhnutné, aby sme mali odporúčania pre eurozónu a pre Európsku úniu ako celok a potom sú to odporúčania pre jednotlivé krajiny. Je ďalej potrebné zabezpečiť lepšiu interakciu medzi orgánmi jednotlivých krajín a komisiou a takisto ďalšími zainteresovanými stranami. Podľa nás to posilňuje zmysel, respektíve akceptovateľnosť týchto politík, tak zo strany orgánov, ako aj zo strany občanov. To je prvok, ktorý stabilizuje našu úniu. Potom je dôležité počiarknúť, že bohužiaľ úroveň investícií v Európe bola veľmi dlho veľmi nízka, čo veľmi negatívne ovplyvňuje dlhodobý hospodársky rast a vytváranie pracovných miest na našom kontinente, predovšetkým v niektorých členských štátoch. Preto si myslím, že je dôležité, aby sme rýchle a dôsledne v teréne zorganizovali a implementovali operačné programy ako aj iné programy a iniciatívy, ktoré sú financované z prostriedkov Európskej únie v tomto kontexte by som rád počiarkol a robím tak aj prostredníctvom môjho pozmeňujúceho návrhu Junckerov plán a skutočnosť, že je dôležité ho využívať v geografickej rovnováhe, je dôležité zachovať jeho doplnkovosť a adicionalitu vo vzťahu k európskym štruktúrnym a investičným fondom. Ďalej je nutné hovoriť o synergii medzi jednotlivými európskymi fondami. Ešte včera sme tu na pôde Regi hovorili o tejto veci a musíme ju neustále opakovať. To je jediný spôsob, ako investovať peniaze európskych daňových poplatníkov a ako čo najviac násobiť e, dopad takýchto projektov. Na to, aby európsky občania chápali naše projekty, aby ich príjmali pozitívne, potrebujeme dobre veci vysvetľovať na verejnosti a preto, ako jeden z hlavných cieľov v rámci európskeho semestra, máme posilnenie viacúrovňovej správy, a takisto zlepšenie kvality riadenia programov zo strany verejných orgánov, tak z vertikálneho ako aj horizontálneho hľadiska. Musíme teda zväčšiť kapacitu investícií, a takisto pomocou verejných zákaziek a musíme byť transparentní a bojovať proti korupcii, pretože to zvýši akceptovateľnosť zo strany občanov. Politika súdržnosti, to je vec, ktorá musí byť v súlade so širším rámcom hospodárskej správy, musíme zabezpečiť lepšiu spoluprácu aj s európskym semestrom a takisto s dlhodobými cieľmi Európskej stratégie 2020. V tomto rámci je podľa mňa dôležité, a chcem to zdôrazniť, článok 172 Lisabonskej zmluvy, ktorá, ktorý sa týka územnej a sociálnej súdržnosti. Pripomínam európskym inštitúciám, že toto je legitímnosť politiky súdržnosti, ktorá je zakotvená priamo v zmluvách. Ďalej je dôležité, aby Európa zabezpečila prepojenie krajín, regionov v rámci spoločného projektu, tak aby sme skutočne zabezpečili konvergenciu na celom európskom území. Nemôžeme tento cieľ spochybňovať z dôvodov, ktoré sú čisto konjunkturálne alebo ich obetovať nejakým krátkodobým politikám. Občania musia vnímať, že akékoľvek opatrenia, ktoré pochádzajú z fondov FCA, zo štruktúrálnych fondov, sú rozumne aplikované, ako aj obozretne a správne. V texte ďalej pripomínam, že takéto opatrenia, pokiaľ sú realizované, musia vždy zohľadňovať špecifické socioekonomické podmienky daného štátu, tak aby sme zabezpečili správne regionálne investície tam, kde je to podstatné tak aby to bolo dobré pre hospodárstvo toho či oného štátu, aby to zlepšilo situáciu malých a stredných podnikov a podporilo hospodársky rast. Čo sa týka metód a tých postupov, ktoré majú byť uplatnené v rámci hospodárskeho riazenia v roku 2016 a pokiaľ ide o situáciu ohľadom Portugalska a Španielska, tu by som rád vyslovil svoj názor. E, ja si myslím, že je to úplne nespravodlivé, jak z hospodárskeho hľadiska, ako aj z no, politického, je to úplne neprimerané. Pokiaľ ide o Portugalsko, ktoré poznám najlepšie, je to skutočne hlboká nespravodlivosť, eventuálne uplatňovanie sankcií voči Portugalsku, pretože takto by sa opakovane potrestala krajina, ktorá sa tak veľmi snažila pre návrat na finančné trhy. A neznamená to len trest pre krajinu, ale je to trest pre občanov, pre podniky, pre vládu Portugalsko zoškrtalo platy, dôchodky, veľmi obmedzilo verejné výdavky. Prešlo veľmi ťažkým obdobím, preto si myslím, že komisia by mala postupovať tak, že by mala ukázať pochopenie pre našu situáciu. Ja dúfam, že vy ma chápete. Pokiaľ by sa pristúpilo k uplatňovaniu sankcií, tak by to bolo neracionálne aj z ekonomického hľadiska. Kolegovia, ten argument je tak evidentný, že podľa mňa vylučuje nejakú možnosť uvalenia sankcií. Ako môžeme v chvíli, keď sa snažíme naštartovať ekonomiku a keď sa snažíme tvoriť pracovné miesta, ako môžeme v takejto chvíli e, uplatňovať sankcie voči Portugalsku za rok 2016. Portugalsko nepotrebuje sankcie, potrebuje podporu investície potrebuje zorganizovať projekty, ktoré už boli schválené v rámci európskych fondov. Aj naďalej potrebuje podporu zo strany EÚ. Mne sa zdá, že tento proces je veľmi zvláštny a politicky neprimeraný. Predovšetkým vzhľadom k situácii, v ktorej sa všetci nachádzame, euroskepticizmus po, následne po Brexite, nová atmosféra, ktorá teraz vznikla a my dobre vieme, ako to vyzerá v krajinách, kde sú veľké problémy s vytvorením väčšinových vlád. Ďalej sú tu vlády, ktoré majú úplne protieurópsku agendu v iných členských krajinách a dokonca sa hovorí o novej zmluve. Niektoré krajiny dokonca hovoria, že budú realizovať referendum, v ktorom rozhodnú o zotrvaní v EU, respektíve vystúpení. A v takomto kontexte skutočne trestať Portugalsko len kvôli rozpočtu za rok, 2000, za rok 2016, to nie je možné. To vyplýva jediné riešenie pre mňa, že sa tieto sankcie nebudú uplatňovať. Pokiaľ ide o tú správu, aby som sa k nej vrátil, je dôležité zabezpečiť transparentnosť vo verejných výdavkoch. Len tak vytvoríme atmosféru, ktorá bude napomáhať rastu. Keby sme takúto situáciu vytvorili, členské štáty by potom mohli realizovať aj tie špecifické odporúčania, ktoré sú na nich smerované prostredníctvom operačných programov a ďalej sa mi zdalo dôležité e, uznať na úrovni správy, že investície zo štrukturálnych a investičných fondov už prispeli k zavádzaniu štrukturálnych reforiem a prispeli k tomu, že sa zlepšila výkonnosť ekonomík mnohých členských štátov, že sa podporil ekonomický rast a že sa pomohlo podnikom. Predovšetkým by som teda rád spomenul európske regióny, ktoré trpia prírodnými nevýhodami alebo odľudňovaním. To sú regióny s krehkými ekonomikami, ktoré potrebujú špeciálny prístup zo strany európskych inštitúcií. A ďalej program podpory štrukturálnych reforiem, ktorý bol prednedávno vytvorený Európskou komisiou. Tu by som rád pripomenul, že program by mal byť dobrovoľný a hlavne komplementárny. Ďalej rozpočtová transparentnosť a technická pomoc v oblasti politiky súdržnosti. Je dôležité, aby to bolo podporené komisiou, nesmie to však fungovať ako precedens pre zavádzanie nejakých tvrdých sankcií alebo opatrení. Ďakujem pekne za predstavenie vášho stanoviska a takisto aj za vaše vyhlásenie k situácii v Portugalsku. Navrhnem, navrhujem, aby sme sa teraz sústredili na stanovisko v tejto chvíli a odozdám slovo tieňovým spravodajcom. Začne pán Ilsen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Srdečná vďaka pánovi spravodajcovi za návrh, ktorý podľa mňa je dobrým východiskovým bodom pre ďalšiu prácu, aby sme sa vedeli potom spoločne dohodnúť, ako by malo vyzerať stanovisko. Predovšetkým body 2 a 5 návrhu spravodajcu sa veľmi približujú nášmu uvažovaniu E, vychádza to práve z toho problému dôvery, e, ktorý máme v tejto chvíli v Európe. Už včera počas rozpravy som povedal, že je mimoriadne dôležité, aby sme znovu nastolili dôveru. E, preto musíme fungovať na lokálnej úrovni, na úrovni regiónov, komunít. Tam môžeme znovu tvoriť dôveru. Aj preto sú to pre mňa tak dôležité body. Ďalej, ten reformný program, ktorý sa tu spomína, je dobré, že sa o ňom hovorí. Možno by sme ho vedeli ešte ďalej prehlbiť, tak aby sme sa dokázali navzájom poučiť e, z dobrých príkladov, osvedčených postupov, ako to fungovalo v tom či onom regióne. Myslím si, že z toho môžu mať všetci len výhodu. Doposiaľ to nebolo dostatočne rozpracované. Keď sme pristúpili my ako Švédsko, tak sme sa inšpirovali aj Škótskom a inými dobrými príkladmi a veľa sme sa z toho naučili a je dobré, keď človek sa môže s takýmito vecami oboznámiť priamo na mieste. Jedna vec tu podľa mňa ale chýba, ktorá je mimoriadne dôležitá a síce to, že plánovacie obdobie e, musíme naviazať aj na dôležitosť e, sociálneho hospodárstva, pretože to sociálne hospodárstvo, ktoré zadefinujeme na úrovni nejakých družstiev a nejakých spoločných združení. Z takejto úrovne tiež dokážeme zabezpečiť mobilizáciu občanov. Keď sa rozprávam eh, so zástupcami miest a komún eh, v juhu Európy, Taliansku, Španielsku, tak mi veľmi zdôrazňujú dôležitosť sociálneho hospodárstva, preto by sme to mali reflektovať aj v tomto stanovisku. Tiež je to dôležité, pretože Rada 7. decembra v záveroch spomína sociálne hospodárstvo, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť. Všetky krajiny sa dohodli vtedy a viedlo to k tomu, že komisia teraz iniciovala skupinu expertov, ktorá má vypracovať plán pre sociálne hospodárstvo e, v rámci pracovného programu na rok 2017. A preto by sme mali aj my prebrať túto tému, tak aby sme ukázali, že sa stotožňujeme a že sa podielame na tejto téme, ktorú spomína komisia. Preto navrhujem, aby sme to tam dali a teším sa na dobrú spoluprácu. A ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Návrh správy spravodajcu v tejto podobe je podľa nás dobre rovnováhe a nie sú tam nejaké závažné problémy z pohľadu skupiny EKR. Samozrejme, hovorím tu za celú skupinu EKR a nie za nejaké konkrétne delegácie. Rád by som ale počiarkol dva momenty v správe v súčasnej podobe. Spoločné a všeobecné ustanovenia, ktoré súvisia s fondami ESI a ktoré boli schvalované počas predchádzajúceho funkčného obdobia, tam je vyjadrenie opatrenia, ktoré súvisia s dobrou správou a riadením hospodárstva. To je pravdepodobne to najkontroverznejšie pre krajiny, ktoré sa nachádzajú v eurozóne. A hoci tu je pokušenie skoznúť do debaty, ktorá sa týka sankcií voči Španielsku, Portugalsku a teda ďalšiemu následnému vzťahu pre Spojené kráľovstvo, nie je to hodné. E, eh, nie je to vhodný čas z pohľadu toho času, teda tesne pred letnou prestávkou, aj z pohľadu tých vecí, ktoré riešime v správe. Ako pán Ruas, aj kolegovia z EKR eh, si želajú, aby komisia takéto ustanovenia len v krajnom prípade uplatňovala. Každopádne my sme tam mohli dať eh, vyjadrenie, že to treba proporčným alebo primerným spôsobom uplatňovať bez nejakého pozastavenia podpory. E, makroekonomická podmienenosť by vždy mala byť transparentná a oprávnená, ale zároveň aj prospešná, pokiaľ ide o politiku súdržnosti pre regióny, ktoré sú dotknuté. Takéto silné formulácie môžu počiarknúť skutočnosť, že niektoré podmienky alebo niektorá podmienenosť nie vždy je nevyhnutná a aj teda prospešná. Teraz k odseku 5, ktorý hovorí o podporných programoch štruktúrnych reforiem, Chcem počiarknúť, že skupina EKR môže podporiť zriadenie takéhoto programu na základe toho, že využije nevyužité prostriedky ZSF e na technickú pomoc, že bude sa pohybovať v kontexte tých existujúcich prostriedkov. Zatiaľ, čo spravodajca hovorí o nejakých prevodoch z politiky súdržnosti, tak by to nemalo byť vždy do budúcnosti, tak to budeme čerpať prostriedky. Skôr navrhujem, aby sme hovorili o tom, že zle zacielené, respektíve nevyužité prostriedky by sme mali využívať. Nemali by sme to hneď e, zmietnúť zo stola. Technická úloha, technická rola, na to by sme, podľa, na to by sme sa mali pozrieť všeobecnejšie. Tuto máme ešte otáznik a chceme sa tomu venovať oveľa hĺbšie v nadchádzajúcich mesiacoch na výbore. Podľa nás účinnejšie využitie existujúcich prostriedkov, zjednodušenie a zníženie byrokratickej záťaže by sa malo stať novou normou pokiaľ ide o financovanie nových existujúcich aktivít a projektov EÚ. Zatiaľ, čo teda sme širšia povedané spokojní, tak EKR bude zrejme predkladať pozmeňujúce návrhy v týchto intenciách, ako som spomínal. Ďakujem pekne. Tieňový mene Alde, to som ja. Ja teda predstavím stanovisko skupiny a spravím tak po bulharsky. E, ďakujem. Chcela by som sa poďakovať pánovi Rúšovi za návrh stanoviska. A sú tam odporúčania pre jednotlivé krajiny, z ktorých e, je jasné, že sú tu podstatné rozdiely medzi členskými štátmi. Z tohto dôvodu by sme mali prioritizovať štruktúralne reformy, ktorých cieľom je posilniť hospodárskú obnovu a investície tomto duchu som presvedčená, že programy, ktoré podporujú štruktúralne reformy, by mohli byť prospešné. Musíme urýchliť implementáciu programov v rámci Európskych štruktúrnych a investičných fondov, tak aby sme dokázali zabezpečiť vyčlenenie rozpočtových prostriedkov. Európske hospodárstvo rastie príliš pomaly a z tohto dôvodu musíme zabezpečiť maximálnu mieru doplnkovosti a synergie medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami, ako aj inými finančnými nástrojmi EÚ, vrátane ERSI a súkromnými investičnými nástrojmi. Takisto potrebujeme väčšiu mieru zodpovedania sa za dosahovanie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 tým, že zabezpečíme komplexné preskúmanie a že budeme uplatňovať metodiku lepšieho monitorovania výdavkov EÚ, e vrátanie cieľov zadefinovaných v stratégii EU 2020. V tomto ohľade nadchádzajúce preskúmanie viacročného finančného rámca by zlepšilo pridanú hodnotu programov EÚ z pohľadu dosahovania strategických cieľov a to je bytosne previazané na ciele európskeho semestra. Mali by sme sa viac podľa mňa sústrediť na zlepšenie investičného prostredia v členských štátoch a z tohto dôvodu odporúčania pre jednotlivé krajiny spolu s istou špecifickou podmienenosťou v rámci politiky súdržnosti by mohli zohrávať kľúčovú úlohu, nakoľko prinášajú špeciálne politické účinky Členské štáty by mali sa ubezpečiť, že to financovanie bude prebiehať v plnohodnotnej miere a čo najefektívnejšie, najúčinnejšie. Záverom, mali by sme vynaložiť viac úsilia, a tým mám na mysli na komisiu a členské štáty, pokiaľ ide o lepšiu implementáciu týchto politík a doplnkovosť finančných nástrojov, tak aby sme dokázali zabezpečiť e, súdržnosť, kohéziu a urýchliť e, finančný rast preto budem predkladať e, viacero pozmeňujúcich návrhov. A slovo dostane a ďalšie téma správda, akým pani Mišel, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mm, rada by som poďakovala spravodajcovi e, za jeho správu. Rada by som povedala, že ma to vôbec neprekvapuje, pretože už viackrát sme zdôraznili že so základným tónom stanoviska nesúhlasíme, pretože ako skupina veľkými obavami pozeráme na prepojenie a podradenie koheznej politiky do hospodárskeho riadenia a správy a do špecifického odporúčaní Rady komisie. Na to sme viackrát poukázali. Myslím, že tu je veľmi dôležité poukázať ešte na cieľa koheznej politiky, No a myslím, že treba poukázať, tá kohezná politika má e, slúži na vyrovnávanie nerovností medzi regiónmi a regióny nemajú často ani spolurozhodovacie právo pri štruktúrálnych reformách, ktoré stanovujú e, stanovené vládom, pretože to sú odporúčania pre členské štáty, no a regióny zodpovedajú za realizáciu. Samozrejme, existujú špecifické eh, odporúčania, ktoré sú užitočné. To nechcem eh, potláčiť, ale v tejto paušálnosti s tým nesúhlasíme. Ja to chcem povedať jasne. Ja napríklad nechcem, aby krátenie dôchodkov eh, bolo pod titulom stimuli, aby sa to žiadalo. A okrem toho, myslím, že spravodajca sám si trochu odporuje. On svojim stanoviskom na jednej strane chce e, prepojiť koheznú politiku s európskym semestrom silnejšie, ale súčasne sa stiažuje na sankcie proti Portugalsku. A ja myslím, že práve z tohto dôvodu sme napríklad my proti podriadeniu koheznej politiky, e, proti absolútnemu podriadeniu do hospodárskeho ekonomického riadenia. No a na záver nesúhlasíme úplne s návrhom nových programov na podporu štruktúrálnych reforiem, to financovanie z kohezných zdrojov by podľa nášho názoru nemalo byť len výnimkou, nemalo by to vôbec byť financované z kohezných prostriedkov. Ďakujem pekne a predložíme k tomu aj príslušne pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším tieňovým spravodajcom je pán Rope. Hmm. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som rád poďakoval spravodajcovi za vynikajúci návrh stanoviska. Zdá sa, že koordinácia európskych hospodárskych politík čili výzvam a komisia uznala predpoveď. Predpovede klesli. No a rovnako vieme, poznáme neveľmi pozitívne štatistiky nových pracovných miest, toho, koľko nových pracovných miest sa vytvára. Takže hospodárske sú smutné, takže, takže komisia oznámila, že sa aplikuje postup proti Portugalsku a Španielsku, nie som si úplne istý, že toto pomôže krajinám tým, že zmrazí ich hospodárske a finančné aktíva. Takže ja by som bol rád, keby to bolo. Zavreli som návrhu stanoviska zelení, boli vždy skeptickí voči použitiu použitiu deficitnej postupu a preto podporujeme návrhy komisie, aby e, zastavila postup proti trom krajinám. Čo sa týka špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny, tak myslíme, že počet týchto opatrení by mal byť nižší, aj keď sú založené na dobrej vôli, a záveroch expertov. Skutočne, že je tam je veľa odporúčaní, komplikuje ich implementáciu. Existujú ešte ďalšie nedostatky v koordinácii európskej politiky, no, stratégiu cieľa 2020. Avšak napriek tomu vidíme nárast chudoby, nevytvárajú sa nové pracovné miesta a myslím, že správa nevenuje dostatočnú pozornosť externým faktorom ako ruskej kríze alebo svetovej kríze s mliekom. Všetky tieto faktory zohrávajú dôležitý úlohu pri hospodárskej situácii niektorých členských krajín. Rád by som poďakoval skeptickému prístupu pravodajcu k využitiu migrácie a imigrácie na použitie problémov nezamestnanosti. Naša krajina, krajina, kam ide, alebo odkiaľ vchádza veľa ľudí a ano, možno pozitívne dopady migrácie z krátkodobého hľadiska by sa dali nájsť, ale z dlhodobého hľadiska sú negatívne. Ale vidím, že mnohé mesta a dediny v našej krajine sa vyprázdňujú a vychádzajú do nich žiadni ľudia. Takže potrebujeme opatrenia a politiku, ktoré podporia ľudia, aby zostávali v vlastných krajinách. Ďakujem pekne, nevidím pani Damato. Chcel by niekto sa vyjadriť eh, menej skupiny? Nie. Pán Mila tu tiež nie je. Čiže chcel by sa niekto vyjadriť ešte pani Breso. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Ja som ešte raz chcela spomenúť jednu úvahu, trošku rozšíriť naše reflexie. V zásade tu máme dve veľké politiky na úrovni EÚ. Prvou je tá, ktorá sa zrodila pred e, teda štruktúrnou politikou, e, je to riadené e, štruktúrálnymi fondami a úlohou je tam postupne vytvárať konvergenciu medzi ekonomikami jednotlivých štátov a intervenovať hĺbkovo na mikroekonomickej úrovni v sektoroch, ktoré si vyžadujú modernizáciu a obzvlášť investície. No a E, máme tu aj poľnohospodárskú politiku a e, rozvoj vidieka. Ide tam o štruktúralne zmeny e, v oblasti poľnohospodárskej. No a štruktúrálne fondy majú aj komplexný vplyv na trh práce, na sociálne inštitúcie, Európsky sociálny fond je tu zodpovedný. Takže tu hovoríme o dlhodobých politikách, kde je sedemročné eh, program, programovacie obdobie a to nie náhodou. A potom eh, tam, kde je potreba intervenovať v jednotlivých sektoroch, eh, presne na mikroekonomickej úrovni do teda, mm, systému e, firiem a verejnej, verejnej administratívy. No a potom sme počas e, krízy s viacerými nástrojmi e, posilňovali politiku, ktorá z roka na rok aj pomocou európskeho semestra E, vytvoril politiku, ktorá intervenuje, či už je to správne alebo nesprávne, to je otázne. Pán spravodajca považuje to za nesprávne a určite tu došlo k mnohým e, chybám, ale mnoho návrhov tu bolo aj správnych. E, máme tu teda politiku, ktorá intervenuje na makroekonomickej úrovni a sústredí sa na e, konkurencie, e, schopnosť e, na otázku systému, sociálneho systému, hospodárstva, ako celku, takže nie sústredí sa na jednotlivé konkrétne sektory, ale celkovo na ekonomiku konkrétnych členských štátov. Takže sú to úplne odlišné otázky. Všetko súvisí e, so všetkým. Makroekonomické intervencie potrebujú aj e, rozvoj na úrovni jednotlivých sektorov, investície do špecifických sektorov. Ale to, čo robí Európsky semester, je niečo iné. Snaží e, sa koordinovať ekonomické politiky štátov a ich rozpočtov a na druhej strane zistiť, ktoré sektory alebo ktoré faktory, produktívne faktory e, potrebujú reformu. A teraz o čo sa e, často snažíme, je použiť štrukturálne fondy, aby sme získali aj makroekonomické e, výsledky, ktoré má e, prinášať európsky semester. To môže iba poškodiť štrukturálne fondy, poškodiť ich zmysel a ich užitočnosť a potom nebezpečenstvo je, že sa dôjde k záveru, že teda štrukturálne formy neúspeli vo svojom cieli. Nie, tie boli veľmi úspev, e, úspešné, keď sa darilo európskej ekonomike a keď pomáhali konvergencii e, hospodárstva. Takže treba, aby, e, keď chceme posilniť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, sme využili iné nástroje ako EFSI a medzi investičnými e, e, nástrojmi doprak e, tu chceme aplikovať inú politiku, tak politika konvergencie a kohézie a konkurencie schopnosti medzi jednotlivými teritoriami, ekonomickými sektormi, E, nie je, nie je oblasť pre štrukturálne fondy. Nemiešajme tu tieto dve oblasti. Makroekonomická kondicionalita e, v prípade štruktúrálnych fondov je e, vážna chyba. Ak teda štáty nemôžu robiť to, čo by urobiť mali, E, takýmto spôsobom e, vlastne poškodzujeme regióny, ktoré však e, vykonávajú dobre svoju prácu, pretože majú svoj program, ktorý bol prijatý a teraz, má, teraz sú hodnot, treba sme hodnotili regióny nie za to, čo robia ich štáty a ako viete, pani predsednička, prebieha tu aj e, hĺbková diskusia o tom, ako zreformovať celú politiku európskeho semestra vo všeobecnosti, makroekonomickú politiku Európskej únie. Pracuje sa na e, kodexe konvergencie. To by bola, to by bola odlišná záležitosť. Nešlo by tam o jednotlivé dohody, ktoré sú viac menej nanútené, ale išlo by o flexibilnejší nástroj, ktorý by bol ľahšie riaditeľný a jeho súčasťou by boli aj sociálne parametre. Takže ja by som požiadala nášho spravodajcu, a samozrejme aj ja pripravím už tie pozmeňovacie návrhy, aby nejakým spôsobom pripomenul e, toto. Pretože keď e, pán spravodajca e, protestuje, pokiaľ ide o pozície niektorých členských štátov v makroekonomickej oblasti, bolo by dobre pripomenúť, že či už sú správne alebo nesprávne, tieto by sa nemali týkať politiky štrukturálnych fondov, pretože to by bola vážna chyba. Takáto bola vždy naša pozícia vo výbore pre regionálnu politiku. Takže nechceme tieto e, dve e, politiky e, zmiešať. Treba, aby sme dobre rozlišovali medzi týmito dvoma typmi a v našom výbore regi sa zaoberali tým, čo nám prináležalo vždy. Ďakujem pekne. Pán Nistelorov, nech sa páči. Pani predsedníčka, ďakujem pekne. Ja som prišiel neskoro, pretože som bol predtým ešte vo výbore pre vnútorný trh IMCO. Chcel som povedať jednu vec a posledný príspevok bol pomerne jednoznačný. Mm. A takže Regi vždy hovorila, že neexistuje žiadny vzťah, ale ja myslím, že to je nesprávny výklad rôznych, rôznych opatrení, ktoré sme prijali. Samozrejme, že existuje prepojenie to je predsa nevyhnutné. Makroekonomika súvisí s mikroekonomikou, celý systém odporúčaní pre členské štáty, ktoré majú byť realizované že aj mládeži sa to tak hovorí. Oni napríklad dostávajú ponuku ďalšieho vzdelávania. Dá sa to vnímať eh, mikrohospodársky, ale keď eh, mikroekonomicky nie sú žiadne pracovné miesta k dispozícii, tak potrebujeme toto spolupôsobenie, alebo eh, by sme sa mali zamyslieť na, na, našimi systémami vzdelávania, keď mladí nezískavajú správne vzdelania. To by mohlo byť jedno z odporúčaní a tým by sa dala zvýšiť účinnosť našich politík. Nemôžeme to od seba prísne oddelovať. Ide o prostriedky, ktoré máme k dispozícii, ktoré treba použiť. nedospeli nikdy k záveru. Ja hovorím, že tri štvrtiny špecifických odporúčaní pre krajiny ovplyvňujú našu politiku. Samozrejme, to spolu súvisí. A sa hovorí, že je dôležité uplatňovať tieto programy. Ja považujem za brutovania hlodné, e, keď sa neodzakadľujú tie prísečníkové zóny a keď e, keby sme nešli a neťahali všetci za jeden e, konie, za jeden povraz s makroekonomickou politikou. Náš výbor dlží stanovisko a to je komunikácia medzi výbormi, no a preto predkladáme stanoviska. Samozrejme, nemôže to byť všetko rovnaké, ale existujú makroekonomické cieľe na vyššej úrovni a tie ovplyvňujú štruktúrálnu politiku. To je tiež s tým spôsobom hospodárska politika, takže ja myslím, že v stanovisku to je dobre opísané. Keby sa nám podarilo strániť eh, problémy realizácia a uplatňovania treba tu preveriť aj špecificky pre jednotlivé krajiny. A to článku 16.3. V správe sa o tom hovorí, kde e, sa poskytuje e, prehľad e, jednotlivé prísečníkové zóny. Takže ja myslím, že všetci sme na jednej lodi. Nie sú to dve rôzne, rôzne rôzne loďky, ale to je jedna európska loď. No a včera sa hovorilo o tom, že samozrejme nemôže to ísť tak ďaleko, aby naša politika prichádzala o peniaze kvôli iným politikám. Takže toľko moje úvahy. Ďakujem pekne, pani Kreo, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa tiež musím ospravedlniť, že som prišla trochu neskôr, ale spravodajcovi by som chcela poďakovať za to, že sa zaoberá týmto novým programom štrukturálnych reforiem. O svojom stanovisku to považujem za veľmi dôležité. Ja som ale dojem diskusie, že niektorí kolegovia e, zmyslia, že prostriedky z koheznej politiky môžeme na prostriedky pre makroekonomické e, projekty v členských štátoch. Ja chcem povedať celkom jasne, e, to nie je pravda. Komisia v rokovaniach na nové podporné obdobie e, úspešne dosiahla, že e, vyšší príspevok bude pre technickú pomoc k dispozícii a časť týchto prostriedkov, časť týchto prostriedkov mala byť k dispozícii pre e, tieto nové nástroje, kde sa vnúka technická pomoc. Takže v pozícii sú na dobrovoľnej báze odborníci po dohode s členskými štátmi, ktorí by mohli pomôcť pri tom, ako niektoré reformné návrhy by mohli byť realizované či špecifických odporúčaní pre jednotlivých krajín. A ja myslím, že to je veľmi dôležité. Ja som vďačná správodajcovi, že sa to nepredlžuje automaticky ale že to tam je a treba s tým zaoberať, eh, aby sa nevytváral nebezpečný precedens. Je veľmi dôležité, že v tomto stanovisku sa to jasne uvedie. Ďakujem pekne. Má ešte niekto z kolegov eh, nejaké pripomienky? Nie. Eh, máme tu hosti z Európskej komisie, z generálneho sekretariátu, z DG ECFIN a DG Regio. Kto by sa chcel vyjadriť? alebo vy všetci, ECFIN, nie. No, Takže kto sa, kto by sa chcel vyjadriť? Ja, Ivan Kalaková z DG Regio. Vypočuli sme si mm, mm, viacero úvah o sankciách a postihoch a dopadoch, aké to bude mať na členské štáty a regióne. Ja niektorí z vás tu boli, keď on teda to to skutočná výmena názorov s ním, ale nesmieme zabúdať na dve dôležité veci. Poprvé, že všetky členské štáty musí mať stabilnú makroekonomickú situáciu na realizáciu investícií a jedna z vecí, ktorá reformovaná reforma kohezné politiky sa na to zameriava na vytvorenie e, podmienok na investície v členských štátoch, pretože nehovoríme len o investičnej politike, koheznej politike, e, je to aj rozvojová politika. No a ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka sankcií, z ohľadom na koheznú politiku nemôžem hovoriť o tých, ktoré sa týka makroekonomickej stránky ECFIN, Sankcie, o ktorých hovoríme, sa týkajú záväzku z roku 2007, nie platie. no a záväzky z roku 2013, 14, 2014, 15, 16, ktoré boli zrealizované, na tých treba pracovať momentálne a vieme, že niektoré operačné programy začali s tým meškaním a ako to bolo včera veľmi dobre vysvetlené, no teraz sme sa veľmi za regiónmi a členskými štátmi zaoberali tým boli stanovené podmienky na to, aby fondy a finančné prostriedky dokázali efektívne a efektívnejšie fungovať. Samozrejme, objavilo sa isté meškanie no a dôvod, prečo platby sú na úrovni, na aké sú dnes, je kvôli tomu, že záväzky za všetky tieto veci boli prijaté a sankcie sa necha, ne, netýkajú platieb len záväzkov a záväzkov za rok 2017. Takže toto treba zvážiť, keď že sa zaoberáme týmito otázkami. Situácii v Európe. Sme aby sa realizoval európsky projekt. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Ruas, chcete ešte reagovať a odpovedať? Nech sa páči. Obrigado, Ďakujem pekne. Pani predsednička, rád by som eh, vyjasnil jednu situáciu. Pokiaľ ide o moju krajinu, táto informácia nie je súčasťou eh, správy, ale určite všetci pochopíte, v akom stave sa asi nachádza. Niekto, kto zblízka tu sledoval naše kolektívne úsilie, aby sme dokázali splniť to, čo svojho času chcela komisia, všetky tie škrty a tak ďalej. Preto chcem povedať, že nechápem ten prístup, ktorý zvolila komisia k sankciám. Nechápem, prečo sa trestá niekto, kto ide správnou cestou. Bola tu teda narážka na sankcie voči mojej krajine, tie sú úplne kontraproduktívne, pretože my sme našu cestu nezmenili, sme na správnej ceste a je to tá cesta, ktorú nám vlastne predtým zvolila komisia. Preto som si dovolil sa k tomu vyjadriť. A potom ešte ďalšia narážka. Ďakujem kolegom za e, kritiky, myšlienky, nápady. Zaznamenal som si ich. Nechcem tu teda nič špeciálne e, z toho zdôrazňovať. Všetko som si poznačil, ale chcel by som sa vrátiť eh, k môjmu prvému vystúpeniu, ktoré sa týkalo sociálnej ekonomiky a toho návrhu, ktorý e, urobil kolega, aby sme teda viac načúvali regiónom a miestnym správam. Ja som 24 rokov eh, starostom, bol som zodpovedný za miestne orgány v mojej krajine. Takže som veľmi vďačný za to prepojenie s miestnymi orgánmi. Ja si myslím, že je dôležité, aby e, v prípade e, e, Portugalska sme zmiernili tú krízu, ktorou sme prechádzali. Iba e, z toho dôvodu, že správ má e, obmedzený rozsah, som to tam nespomenul, takže ďakujem za tento podnet a zohľadním ho. Teším sa na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem e, kolegom a komisii. A som presvedčený, že stretnutie tieňových spravodajcov bude tiež efektívne a prebehne v dobrom e, duchu. Ďakujem ešte raz všetkým kolegom a prajem vám čo e, najkrajšie leto. Ďakujem. Celé dnešné e, stretnutie prebehne myslím, v tejto línii e, prijať všetkého dobrého. Môžeme teraz e, pokračovať e, s našim ďalším bodom. Všeobecný rozpočet EÚ na rok 2017. Všetky sekcie s odpovedným výborom je rozpočtový výbor. E, našim spravodajcom je pán Von. Ten dnes predstaví e, návrh svojho stanoviska. Navrhovaná lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je piatok 22. júla 12.00. Na našom stretnutí 8. E, septembra budeme môcť e, e, hlasovať. Výbor pre rozpočet bude hlasovať 11. októbra totiž. Takže to znamená, že my musíme hlasovať v septembri. A tá istá situácia ako v prípade predchádzajúceho stanoviska. Keďže je teda takto málo času, Dokument nebude e, k dispozícii v systéme, takže vás poprosím, aby ste e, pokiaľ možno v angličtine predkladali vaše pozmeňovacie návrhy a mailom ich posielajte sekretariátu REGI. Takýmto spôsobom sa nám podarí získať e, čas. Takže budeme pracovať hlavne v angličtine. Nech sa páči, pán Bogni, máte slovo. Ďakujem, eh, pani eh, predsedníčka. Vítam, že komisia svoj návrh rozpočtu eh, predstavila. Aj žiaľ, je to teda neskôr než po iné roky, neviem prečo, ale som rád teda, že sa tak stalo. Vieme, že tretina e, rozpočtu e, si dáva za cieľ kohéziu, vieme, aký dôležitý investičný nástroj politika súdržnosti predstavuje. V niektorých e, členských štátoch je to hlavný investičný nástroj pre celú krajinu aj regióny, takže je to dôležitá téma každý rok. E, pokiaľ ide o návrh rozpočtu na rok 2017, som pôvodne vyjadril obavy, e, pokiaľ ide o e, situáciu pladieb a krátenie v tejto oblasti, kde ide o 35 zníženie v, teda, v 1B. Tam teda komisia predstavuje veľké krátenie, navrhuje veľké krátenie po pomalom e, začiatku v operačných e, programoch všade v celej EÚ e, v roku 2017 sa rýchlosť implementácie zvýši, keďže už čoraz viac projektov bude prijatých, takže nevieme, ako sa s tým vyrovná tento rozpočet. Povedie to k neskorým platbám pre príjemcov. Včera sme si vypočuli generálneho e, riaditeľa, pána e, Defa, ten povedal, že to nie je veľký problém, že toto krátenie je spojené s informáciami zo strany členských štátov, e, pokiaľ ide o stav implementácie z ich strany E, takže berieme ho za slovo, ale pre náš výbor by bolo, myslím, užitočné, keby sme tu e, mali nejaký prehľad e, k dispozícii potrieb členských štátov, aby sme videli, či je takéto veľké krátenie 25 naozaj odôvodnené a dôležité je, aby rada už e, toto číslo tiež ďalej neokresávala. Na e, stretnutí koordinátorov včera e, sme sa dohodli, že naše pozmeňujúce návrhy by išli tým smerom, aby rada už ďalej nekratila návrh komisie. Dúfam, že toto kolegovia dnes tiež podporia. Uh, už ste spomenuli časový harmonogram, pani predsedníčka. Uh, je to naozaj tesné. Ja dúfam, že kolegovia sa dnes vyjadria a prípadne pozmaňovacie návrhy predložia do lehoty, ktorú ste spomenuli. Ďakujem veľmi pekne. Teraz začneme diskusiu eh, s tieňovou spravodajkňou pani Piraky. Nech sa páči. V prvom rade by som chcela pogratulovať nášmu e, kolegovi za e, e, jeho prácu a za to, že správne pomenováva situáciu. Mám len dva komentáre k tomuto. Poprvé je evidentné, že tá situácia s tým nedostatkom v oblasti platieb nás bude každoročne doháňať Eh, ja som bola minulý spravodajkyňou v výbore pre túto oblasť a eh, teraz dá sa, že tu je niečo štruktúralne nesprávne eh, v tom, ako komisia narába so štruktúrálnymi fondami, ako nastavuje proces. Musíme požiadať komisiu, aby hľadala nejaké efektívne riešenia tejto otázky Lokálne a regionálne orgány potrebujú e, financie EÚ, ale nemôže k tomu dochádzať s takým veľkým časovým oneskorením. A tiež je potrebné zjednodušovať. Áno, je to pravda. Áno, príjemcovia to potrebujú, ale niečo musíme v tejto oblasti urobiť, namiesto toho, aby sme tu vypracovali ďalšie a ďalšie správy, e, ktoré nepomáhajú a nemajú legislatívny dopad. Ehm, by sme eh, mali teda eh, zmeniť prístup. Ďakujem pánovi Vogenovi ešte raz za jeho veľmi pragmatický eh, prístup v tejto veci. Ďakujem. Ďalšia tieňová spravodajkynia pani Tomašič. Ďakujem veľmi pekne. Vítame toto stanovisko a úsilie Európskej komisie sústrediť sa na výsledky Voláme potom, aby sa ďalej zjednodušovalo financovanie zo strany EÚ, obzvlášť pokiaľ ide o implementáciu a management projektov, ktoré sú financované zo strany EÚ. Súhlasím s tým, že navrhované platby nie sú postačujúce E, pokiaľ ide teda o 1B. E, e, chcela by som tu však zdôrazniť, že potrebujeme naozaj presné predpovede o príjmo, ktoré by umožnili členským štátom včas odhadnúť očakávané príspevky do európskeho rozpočtu. To je tiež dôležité. A potom je tu čoraz väčší rozkol, v 1B, pokiaľ ide o platby a záväzky v kategórii 1B implementačná, teda miera implementácie e, štruktúrnych investičných e, fondov e, sa očakáva, že sa zvýši v roku 2017, preto sú tam potrebné ďalšie zdroje. Eh, inak sa obávam, že táto situácia negatívne ovplyvní eh, nedostatok eh, na strane platieb a že v druhej polovici viacročného finančného rámca tu budeme mať veľa nezaplatených faktúr. Ďakujem a ja som tieňovou spravodajkyňou v mene ALDE. Ja teda v mene ALDE predstavím moje stanovisko a predstavím ho v bulharčine pragmatičný podchod pri Chcela by som poďakovať nášmu spravdajcovi za veľmi e, efektívny, pragmatický e, prístup. A chcela by som e, vyjadriť moje obavy v súvislosti s dramatickým znížením rozpočtu v štruktúrnej oblasti o 23,5 teda v porovnaní s úrovňou roku 2016. keď sa pozrieme na veľmi e, nízku e, mieru e, teda vykonávania programov momentálne, vychádzame z toho, že absorpcia štrukturálnych a investičných fondov budúci rok dosiahne svoju maximálnu úroveň a teda budeme tu e, potrebovať e, zvýšenie v oblasti e, platieb. Preto navrhujem, aby sa vlastne urobili aj príslušné zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2017 aby eh, sme tu eh, opäť eh, nemali veľmi oneskorené platby. Treba zabezpečiť teda vhodné financovanie, správne rozpočtové riadenie programov tak, aby sme tu naozaj vytvorili nové pracovné miesta. Mm, akékoľvek zlyhanie by zatienilo dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti a podrilo by dôveryhodnosť tejto politiky Musíme e, zdôrazňovať e, e, túto oblasť, ak chceme naozaj znovu získať dôveru občanov v Európsku úniu. Európska komisia vlády členských štátov by mali zhodnotiť všetky programy, ktoré sa implementujú Eh, už priebežne a keby sa malo zistiť, že sú neefektívne, alokované prostriedky by eh, malo byť eh, možné umiestniť do iných programov. Pokiaľ ide existujúce výzvy, Európska komisia by mala aktívne interagovať s členskými štátmi, kedykoľvek si tieto vyžadujú zmeny v operačných programoch, tak aby sa zabezpečila lepšia interakcia medzi európskymi e, štruktúralnými e, fondami a fondami súdržnosti a e, výzvami v oblasti bezpečnosti a utečencov. Komisia by mala zabezpečiť komplementaritu, synergie v oblasti fondov EÚ, vrátanie EFSI a mala by zabezpečiť systém identifikácie možných e, príležitostí krížového financovania. A čo je dôležité tiež je, aby členské štáty mohli absorbovať e, všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii z e, všetkých zdrojov, aby sa mohli tieto zdroje kombinovať aj so súkromným financovaním, tak aby sme dosiahli ten želaný multiplikačný efekt rozpočtu. A Ďalším teňovým spravodajcom eh, pán Rope. Ačiū pirmininkė Monikos Vanos, eh, žaliųjų šešėlinės pranešėjas vardu. Noriu perduoti jos. Ďakujem pekne. Eh, v mene Moniky Vana by som chcel povedať, že sa ospravedlňuje za to, že sa nemôže zúčastniť dnešnej rozpravy. Je vďačná spravodajcovi za kvalitnú prácu a má niekoľko návrhov v návrhu sa hovorí o potrebe ďalej zjednodušiť pravidla financovania. Súvisí to so stratégiou Európa 2020 a zjednodušenie pomôže implementovať stratégiu. Dokument, o ktorom diskutujeme, zdôrazňuje dôležitosť politiky súdržnosti a patrične pomerováva problémy, ktoré sa viažú k omeškaným platbám. Podporujeme text správy a chcel by som ďalej povedať, že rovnaké národné obálky, ktoré sa upravujú použitím aktuálnych štatistických údajov, to by bolo dobre v prípade krajín, ktoré trpia krízou, ako je to v prípade Grécka, Portugalska, Cypru. Toto by sme mohli vnímať ako znak solidarity zo strany ostatných krajín ako Česká republika, Švedsko, Litva, Chorvátsko. Takisto by sme mali tam zapracovať požiadavku, aby dodatočná podpora bola poskytovaná v oblastiach, ktoré prinášajú pridanú hodnotu, ako je zamestnávanie mladých, utečenecká migračná kríza a udržateľný rozvoj. Chceli by sme tu vidieť výzvy smerom k uplatňovaniu aktívnejších opatrení, pokiaľ ide o politiku súdržnosti aj v súvislosti s aktivitami v oblasti klimatickej zmeny. Teraz je to nastavené na 20 ale to je pomerne skromné v kontexte záväzkov, ku ktorým sme pristúpili na konferencii COP21. Rád by som upriamil vašu pozornosť na potrebu integrovať rodové hľadisko do všetkých záležitostí. Chcem sa ešte raz poďakovať za dobrý text a chcem zvorazniť, že tieňová spravodajkynia je pripravená spolupracovať do budúcnosti, tak aby bol dosiahnutý dobrý výsledok. Ďalší kolegovia, chcete sa vyjadriť? Pán pán Listanrovi a potom pán Dona. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento komplexný text, stanovisko. Možno by sme vedeli vytvoriť vzťah medzi návrhom, ktorý sme prebrali do nášho uznesenia o viacročnom finančnom, finančnom rámci, kde sa vyjadrujeme, že by smerom na členské štáty nemali tiež žiadne peniaze späť. v tých rokoch, kedy nie sú tieto prostriedky vyčerpané. A je tu textová verzia, ktorá bola akceptovaná v správe o preskúmaní k polovici obdobia, polovici obdobia. Možno by sme si to vedeli aj tu zapracovať, lebo je to viacročný režim, v rámci ktorého fungujeme a ktorý potom neskôr vedie k takému nahromadeniu platieb to by možno pomohlo. Ak, nehovor, ak teda ne, miliardy nepôjdu naspäť tým čistým prispievateľom. A potom neskôr konštatujeme, že máme problém s platbami. Možno by bolo rozumné prebrať takýto text, eh, hlavne z, z regi, pretože sa nás to týka. Týka sa to tých neviazaných rozpočtových prostriedkov ktoré sa udejú v budúcnosti a takisto sa to týka tých nahromadených platieb, e, ktorým budeme vystavení v nadchádzajúcich rokoch. To navrhujem, aby sme sa pozreli na tento pozmeňujúci návrh a keby si ho vedel osvojiť spravodajca, tak potom ho nebudeme musieť tam dávať my. Chcem preto len počuť, či je pán spravodajca ochotný sa takto zariadiť. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie pripomienky? Nie. A, pardon, pán Guda. Ja som predtým vaše meno vyslovil, povedal som, že vystúpite ako ďalší a potom mi to vypadlo. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tiež spravodajcom a tiež tieňovým spravodajcom, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Rád by som upriamil vašu pozornosť na riziko, ktoré je pred nami. A síce e, v oblasti krátenia prostriedkov z kohezného fondu o 23,5 Niekde na úrovni komisie došlo k eh, logickej chybe. Včera sme hovorili o výhode politiky súdržnosti vo všetkých členských štátoch, výhodách a o tých krajinách, ktoré skutočne žijú z takéhoto nástroja sú podniky a subjekty, ktoré z toho profitujú a všetci sú potom eh, spokojní. Preto je nepochopiteľné, že má prísku kráteniu takýchto prostriedkov 23,5%, a preto chcem na to upozorniť. To je akoby istá tendencia na úrovni komisie krátiť prostriedky z kohezného fondu. A to sa týka aj fondov spoločnej polnospodárskej politiky. Nedá sa hovoriť o viac Európe, pokiaľ prichádza k takémuto kráteniu týchto prostriedkov, pretože toto je práve spôsob, ako Európa dáva pocítiť svoju prítomnosť. Keď sa hovorí teda o tých pozitívnych e, dôsledkoch takýchto prostriedkov v tých krajinách. E, ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie. Dám slovo e, zástupcovi Európskej komisie z generálneho riaditeľstva Regio. Pán Žuje, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, Filip Žuje vedúci útvaru finančného riadenia v rámci DG Regio. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a poslankyňa poslancom za ich pripomienky, postrehy. Ja som si vypočul vaše obavy a pokúsim sa e, vysvetliť, ako sme sa dopracovali k tým číslam, ktoré predstavujeme v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti na obdobie 2017, 2017 je obdobom prechodu a prechodným rokom a dôvodom je, že máme veľký pokles tých sum zo starých programov 7-13, 7 až 13 obdobie e, v porovnaní, e, teda spolu s navýšením na tie nové programy. Ešte stále dochádza teda k navýšeniu o 13 Ako je to v prípade toho starého programu 2007-2013? Tie predbežné žiadosti o platby chceme zaplatiť do konca tohto roku, tak ako to požadujú členské štáty. To znamená, že nebudeme mať e, omeškané platby s výnimkou tých pozastavených programov a na budúci rok e, začneme ten program uzatvorenia alebo uzavierky obdobia 2007-2013, e, pokiaľ nakoľko teda ten, tá lehota uzavierky je 17. marca, ako viete, tak e, nedokážeme niektoré programy zavrieť, tie, ktoré budú dobiehať v roku 2018, čiže všetky tie kredity na rok 2017 sa viažú práve k tej uzavierke. Každopádne táto aktivita uzavierky bude lepšia ako v roku 2010. Zamýšľame to teda vybaviť rýchlejšie teraz e, nové programy v rámci obdobia 2014-2020, kde tie viazané rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 20 až 20, 20 30 pokiaľ ide o DG Regio. Tu sme v rámci odhadu rozpočtu vychádzali z toho vzoru platieb, alebo teda tieto profilu platieb z predchádzajúceho obdobia, pričom sme zohľadnili špecifika nového obdobia. A takisto sme si to aj krížovo overili, ako sme včera hovorili, za odhadmi členských štátov a predpokladmi, ktoré boli predložené v januári. A naša požiadavka je mierne pod tými odhadmi členských štátov. Prečo mierne pod tými odhadmi? Pretože bežná prax je taká, že členské štáty nadhodnotia svoje predpoklady alebo odhady, ale viac menej sme v súlade s odhadmi členských štátov. A preto si myslím, že tento rozpočet umožňuje navýšenie miery preplácania žiadosti v rámci nového programu. Je evidentné, že nie sme pomalší, ako sme boli v predchádzajúcom období, pokiaľ ide o rozpočtové prognozovanie. A zdá sa, že tento rozpočet je pre nás priateľný. Samozrejme, nemal by byť krátený, to je jasné. Takisto by som spomenul dva konkrétne body. Najskôr e, spravodajca žiada o odhady zo strany členských štátov alebo prognózy. To už komisia poskytla vo februári, pokiaľ ide o stretnutie, medziinstitucionálne stretnutie o platbách. Poskytneme vám však ešte dodatočne túto informáciu a vysvetlíme, ako zosúľadiť tie poskytované sumy s odhadmi členských štátov. Druhá vec sa týka nahromadenia platieb, pokiaľ ide o ten nový program, či tam vznikne takéto nahromadenie. Chcem vám pripomenúť, že v viacročnom finančnom rámci je taký rozhodujúci, rozhodujúci nástroj, ktorý sme nemali k dispozícii e, počas predchádzajúceho obdobia a tým je tá globálna marža pre platby, ktorá umožňuje presúvať tú maržu v rámci viacročného finančného rámca z roka na rok. To je dôležitý nástroj, ktorý by nám mal e, umožniť vyrovnať ten profil tých platieb, respektíve presunúť platby z jedného roka na druhý rok aby sme dokázali naplniť potreby politiky súdržnosti predovšetkým, aby sme sa ubezpečili, že rozpočtové prostriedky budú k dispozícii, keď budú prichádzať žiadosti o platby. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Pán Von, chceli by ste uzavrieť diskusiu? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, všetkým za pripomienky. Bolo spomenutých viacero tém. Niektoré nové okruhy ale aj niektoré už známe, pokiaľ ide o rozpočet aj o súvislosť s utečencami, ďalej nezamestnanosť mladých, zjednodušovanie, národné otázky a ďalej otázka nevracania nepoužitých prostriedkov, nevyčerpaných prostriedkov smerom na členské štáty. Ja skúsim sa to nejak zohľadniť v znení. Samozrejme, kolegovia sa predovšetkým sústredili na to krátenie 23,5 v kapitole 1b4 a takisto to nahromadenie platieb alebo žiadosti o platieb, to by malo byť ku koncu roka na úrovni 2 miliard, ale odhady hovoria o tom, že v nadchádzajúcich rokoch príde ešte k zvýšeniu. Bolo by vhodné a užitočné, keby nám komisia opäť zaslala odhady členských štátov a prognozy, aby sme sa na to vedeli pozrieť. Počuli sme vysvetlenie zo strany komisie ohľadom tohoto a takisto sme počuli o tom krátení navrhovanom o 23,5%. Potrebujeme k tomu troška viac informácií. Nezaznamenal som nejaké nezhody medzi kolegami, pokiaľ ide o, o nesúhlas kolegov, pokiaľ ide o návrh, ktorý sa týka zlepšenia toho vyplácania a takisto tam dám pozmeňujúci návrh v tomto ohľade. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu nášho programu a budeme pokračovať ďalej. Prezentácia návrhu iniciatívnej správy, ktorú vypracoval pán Čiku, Európsky fond Solidarity a jeho posúdenie. posúdenie rozhodli sme sa využiť našu možnosť vypracovať iniciatívnu správu, pokiaľ ide o posúdenie Európskeho fondu Solidarity a úvodné informácie k tomuto boli pánom Čikom poskytnuté 24. mája. Výbory kont a výbor pre rozpočet e, budú predstavať skoro svoje stanoviska a potom hlasovať na výbore budeme pravdepodobne v oktobri. Navrhujem stanoviť lehotu prekladanie pozmeňujúcich návrhov na 19. júla na poludne. Je to v poriadku, pán Čiko? Máte teda slovo. Nech sa páči, predstavte správu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ako vieme, v oktobri 2015 Európska komisia predložila stanovisko, ktoré sa týka použitia Fondu Solidarity za rok 2014. E, táto správa predstavuje osobitnú situáciu a je to aj možnosť podľa mňa e, preskúmať fungovanie takéhoto nástroja v Solidarity. Komisia pre regi, teda výbor regi parlamentu sa rozhodol vypracovať iniciatívnu správu, ako ste správne počiarkli. Je vlastne nemožné e, predvídať všetky núzové situácie a všetky katastrofy Avšak e, musíme, tam, kde je možné, zlepšiť e, riadenie dôsledkov, ktoré z toho plynú. V rámci riadenia nejakých katastrof e, existujú vždy rôzne fázy. Prvá, ako vieme, je to, to zničenie dôsledku nejakých prírodných katastrof a viaže sa k tomu aj istá, istá bezmocnosť, ktorá súvisí s takéto silou prírody. A takisto musia do toho byť zapojené aj nejaké záchranné útvary alebo jednotky v rámci národ, národných e, inštancií. Samozrejme, obete musia vždycky e, dostávať pomoc a musí ich byť poskytnutá aj e, náhrada okamžitá. Pokiaľ ide o využitie tohto fondu Solidarity, tak e, spravodajca chce klásť dôraz na rýchlosť toho zásahu a na zodpovednú politiku prevencie, ktorá ide ruka v ruke s nevyhnutnou doplnkovosťou Fondu Solidarity a iných nástrojov Európskej únie, predovšetkým tie, ktoré spadajú do politiky kohezie. Takisto chce spravodajca dať dôraz na spoluprácu, ktorá musí byť účinná medzi národnou úrovňou a medzi regionálnymi, respektíve miestnymi orgánmi. E, pokiaľ ide o tú rýchlosť reakcie z dôvodu nepredvídateľného charakteru, prírodné katastrofy nie len e, nejakým spôsobom e, ničia zvyklosti a život tých osôb, ktoré sú takto spôsobom dotknuté, ale zároveň vystavujú úrady pred nepredvídané výdavky, ktoré musia takéto situácii čeliť. A pokiaľ ide o prezentáciu týchto spisov, alebo teda týchto, týchto informácií, ktoré sa týkajú takejto katastrofy, tak do desiatich týždňov e, musia predložiť všetky dokumenty a podklady, ktoré sa týkajú takejto katastrofy Každopádne je to príliš eh, krátke obdobie, mnohí to nestihajú. Eh, v rámci hodnotenia z roku 2014 eh, došlo k predlženiu tohto obdobia na 12 týždňov. Často v mnohých prípadoch miestne orgány nemajú kapacitu, dokonca ani čas, pripraviť tie potrebné podklady a tým pádom sa ešte viac predlžujú tie lehoty, ktoré sú predpokladané takéto rozšírenie ale nie je e, v rozpore. E, skôr má umožniť e, miestnym orgánom lepšie pripraviť podklady pre požadovanie nejakých platieb z tohto fondu Solidarity. Rýchlosť spracovania takýchto podkladov je nevyhnutná podľa spravodajcu, tak aby maximálne za 12 týždňov boli dodané všetky podklady, ktoré sa viažú k takejto udalosti pokiaľ ide o nejaký členský štát alebo komisiu, je nevyhnutné zabezpečiť rýchle odblokovanie prostriedkov na náhradu. Je treba zabezpečiť, aby sa necítili opustené tieto obete. Je to veľmi urgentný apel, ktorý sa týka tých najväčších katastrof, ktoré zasiahli krajiny e, na juhovýchode Európy. Tie krajiny, ktoré už výrazne utrpeli aj pod, e, počas finančnej krízy. Mám na mysle aj Sardiniu, kde z dôvodu záplav e, v predchádzajúcom období došlo k stratám na životoch a, a 1600 osôb bolo okrem toho vážne e, negatívne ovplyvnených. Je ale na zákonodarcovi, aby zabezpečil podporu na úrovni postupov, tak aby boli stále primernejšie a lepšie. Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu aj pokiaľ ide o vyhnutie sa situáciám, ako sa uskutočnila Chorvátsku v roku 2013, kde došlo k preplateniu až 7 mesiacov po predložení všetkých podkladov. V takomto prípade hovoríme o tom, že prešlo rok, prešiel rok a pol skôr, ako boli preplatené tie prostriedky eh, pre tie dotknuté časti populácie. Ja si myslím, že ďalšou veľkou témou je prevencia a tá doplnkovosť. Často, príliš neskoro po nejakej katastrofe nastáva fáza prevencie, tá musí byť integrálnou súčasťou, okamžitou bezprostrednou, e, napríklad obnova nejakých zničených infraštruktúr alebo, alebo budov, to je vec, ktorá má byť zabezpečená, ktorá má byť normou a ja si myslím, že pokiaľ ide o tento bod, tak treba preskúmavať komplementaritu medzi týmto fondom a kohezným fondom. Ďalej je tu veľká téma transparentnosti. Ja si myslím, že musíme e, klásť dôraz veľmi výrazným spôsobom a takisto ide o spoluprácu medzi e, jednotlivými úrovňami rozhodovania. Ja si myslím, že treba zabezpečiť e, viacero zlepšení v rámci riadenia tohto fondu. Väčšia transparentnosť by sa dala dosiahnuť aj pokiaľ ide o fondy, ktorými sa preplácajú škody v dôsledku katastrof, prírodných katastrof. Navrhujem väčšiu spoluprácu medzi jednotlivými úrovňami rozhodovania, vzťahy medzi príjemcami Európskou komisiou, ktorá dostáva požiadavky na preplatenie z fondu Solidarity, e, tie nie sú predmetom nejakého spochybnenia, nie sú predmetom diskusie. Skôr sa treba sústrediť na mechanizmy spolupráce medzi jednotlivými lokálnymi a regionálnymi orgánmi a orgánmi ústrednej štátnej správy na úrovni každého členského štátu. Okrem iného, spravodajca navrhuje lepšiu komunikáciu smerom k verejnosti počas celého procesu, ktorý by umožnil príjemcom, respektíve za, interso, alebo za, stranám, ktoré sa zaujímajú zlepšiť ten postup eh, podávania takýchto požiadaviek. Je nevyhnutné zabezpečiť lepší tok informácií medzi spomínanými úrovňami riadenia. Myslím si záverom, že tá práca a ten príspevok, ktorý odviedli kolegovia aj v predchádzajúcich fázach, to predstavuje príspevok veľkej kvality predovšetkým konkrétnych črtách, ale myslím si ešte viac, že v tej fáze pozmeňujúcich návrhov by sme mohli počiarknúť a zdôrazniť aspekty niektoré, hlavne taký, ktorým leží najviac na srdci a síce toho zrýchlenia celého procesu a stále viac sa snažiť o väčšiu rýchlosť a z jednoduchého dôvodu, pretože tí, ktorí dnes e, sú postihnutí nejakým, nejakou katastrofou, pokiaľ ide o život, ich fungovanie podniku alebo nejakého pracovného života. Tí, ktorí po roku a pol, po dvoch rokoch dostanú preplatené to, čo, tie škody, ktoré zaznamená, to potom nedáva zmysel takýto fond, ak ak, ak, ak v podstate došlo k nejakému znemožneniu života, či už pracovného alebo bežného ľudského, tak preto chcem, aby to bolo konkrétnejšie rozpracované a zlepšené. Ďakujem pekne. Slovo dostanú teraz tieňoví spravodajcovia pani Krev v mene pána Pikulu. Ďakujem veľmi pekne. Náš tieňový spravodajca bohužiaľ dnes nemohol prísť a preto ma požiadal, aby som jeho prejav predniesla a preto prejdem teraz do angličtiny. Pán Pikula ďakuje spravodajcovi eh, za jeho prácu na tejto správe od vytvorenia do konca júla minulého roka celková čiastka približne 3,8 miliardy eur bola pridelená eh, z Fondu Solidarity na základe 69 žiadostí z 24 eh, členských a nečlenských krajín. Po niektorých pokusoch a návrhoch komisie eh, ustanovenia a zmeny pravidel boli prijaté v roku 2014. Zálohové platby boli zavedené a rovnako viac času dostali príjem z krajiny na podpísanie grantov pravidlá a oprávnenosť boli kvalifikované a viac dôrazu sa kladie na prevenciu prírodných katastrof. Aj napriek tomu výplaty e, sú veľmi nízke. Aj po reforme to trvá minimálne 8 až 10 týždňov. V praxi to trvá ešte dlhšie, približne 6 až 8 mesiacov. Treba zvážiť možnosť navýšenia finančných prostriedkov a zdrojov na to, aby sme mohli okryť väčšiu čiastku celkových škôd, pretože momentálne a dnes to pokrýva 35% a rovnako by sme mali žiadať plnú transparentnosť pri nakladaní alokovaných prostriedkov v rámci stanovených lehôd. Súhlasím so spravodajcom, Vnímam, že hranica pre prírodné katastrofy mala byť stanovená na 1% národného HDP, avšak som presvedčený, že táto správa sa musí viac sústrediť na úspešné a neúspešné príklady z praxe a zohľadniť situáciu v porovnaní s obdobím, keď bol fond vytvorený a mala by prispieť a sústrediť sa na víziu fond. Momentálne sa týka hlavne prípadov na rok 2014. No a čo sa týka migrácie a migračnej krízy, myslím, že to treba oddeliť od tohto hodnotenia, pretože existujú osobitné fondy na tento účet a fond Solidarity čo sa týka prírodných katastrof. Vložíme viacero pozmeňujúcich návrhov, zohľadáme pripomienky a teším sa na spoluprácu tejto téme. Ďakujem pekne. A ja e, súhlasím k, tým, k tomu želaniu e, pekných prázdnin. Toto tiež bolo môj posledný prehok pred e, letnými prázdninami. A ja idem skutočne do Portugalska koncom augusta, takže tým podporíme pána Ruasa. Ďakujem veľmi pekne aj za želanie. A budeme pokračovať. A pán Poreba tu nie je. Pán Van Miltenburg. Hm, si tým spravodajca, nech sa páči, máte slovo. A ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať ja spravodajcovi e, za návrh správy. Všetci sa zhodneme na tom, e, že posledné prepracovanie pravidel z Fondu Solidarity bol krok správnym smerom. 2014, tak bolo. A ja mm, myslím, že ešte príliš skoro, aby sme príjmali ďalšie e, zmeny. Rád by som poukázal na tri aspekty e, z tohto návrhu správy, ktoré by ešte by sme mali venovať e, rýchlejšie použitie, viac prevencie a nižší prach pre regionálne katastrofy. Rýchlosť treba v každom prípade zlepšiť, čo sa týka príjmania žiadosti, ale výplaty z Fondu Solidarity Európska únia musí čo najrýchlejšie konať, keď sú podávané žiadosti. vyrokovania medzi radou a parlamentom by netrvali tak dlho, e, tak e, to malo patriť minulosti. Rýchlejšia výplata regiónov, to prospeje teda regiónom, ale aj jednotlivým občanom právom. Spravodajca poukazuje na eh, prevenciu. Eh, klimatické zmeny budú pokračovať, to znamená viac eh, prírodných katastrof, ktoré môžu byť častejšie a aj rozsiahlejšie 8 miliard eur. Je teraz naplánovaných na prevenciu. Je dôležité, aby boli investovaní do účinných projektov, ktoré obmedzia následky prírodných katastrof. Je to dôležité, aby sme dokázali predchádzať ľudskému utrpeniu ale aj s ohľadom na udržateľné pracovné miesta. Po tretie, spravodajca navrhuje v e, článku 14 pri rozhodnutiach na regionálnej úrovni ehm, bola po prachu 1, bol, bol limit 1% HDP príslušného regiónu. Myslím, že kvôli zmenám roku 2014, tie ich účinky ešte nie sú predpovedateľné. E, teraz e, zmenami e, vytvárame neistotu. že pani Kráľa to poukázala. Pre, tu sa spája migračná kríza s prírodnými katastrofami tiež má ťažké dôsledky, ale nepatrí do Fondu Solidarity pre prírodné katastrofy. Ja sa pýtam, ako e, utečenecká kríza môže byť hodnotená s ohľadom na dopady na regionálne hospodárstvo. Potrebujeme nový indikátor. To podľa mňa vytvára len viac byrokracie, nemôžeme to prepájať. A treba mm, e, nechať rovnanicu na 1 alebo 1,5 nemôžeme viesť nové diskusie s radou a toto prepojenie e, zrušiť. Možno by sme mali ešte trochu počkať. Že príprava opäť iniciatívnej správe k tejto téme. E, neskôr môžeme hovoriť o dopadoch referiem, ale e, treba rýchlejšie pomáhať postihnutým regiónom, pretože prevencia je lepšia ako liečba. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšie, ďalšie tieňovou spravodajkyňou je pani Valina. Máte slovo, je to? Nie. Áno, nech sa páči. Sí, perdón, no la había entendido, presidenta. <laughs> Buenos días. Eh, lo... Áno, dobrý deň. Najskôr by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho návrh, za odvedenú prácu. Ja Fond Solidarity považujem za existenčný nástroj e, pre väčšinu občanov EÚ. Je pravdepodobnejšie, že v nadchádzajúcich rokoch tento fond bude zohrávať kľúčovú úlohu e, pri zmierňovaní klimatických zmien a prevencii ďalších katastrof. Ja by som chcela upozorniť sekretariat na dve e, menšie chyby. Najskôr výročná správa komisie 2014, eh, eh, tam je nesprávne číslo zložky a je z roku 2013-2014 my držíme eh, pozmeňujúce návrhy, aby sme zlepšili kartu a aby sme jasnejšie objasnili, pretože myslíme, že cieľe Fondu Solidarity by mohli byť trochu rozšírené zohľadnené aj iné humanitárne katastrofy. No aj ďalšiu humanitárnu pomoc by sme mohli podporovať a tiež predložíme ďalší pozmeňujúci návrh. Chceme, aby systém e, hraničných odvod a, a, a predkladanie žiadosti bolo zjednodušené, aby regióny mali jednoduchší prístup eh, k týmto finančným prostriedkom aj to proporcionálnych eh, hodnot, tak ako teraz eh, by sme mali mať progresívny systém, kde členské krajiny s vyššími hodnotami by mali vyššie hm, ako chudobnejšie regióny. Princíp progresivity platí aj v daňových systémoch väčšiny členských štátov k eh, prostriedkom 15 miliárd. To eh, vzniklo roku 2012 a 2020 sa nezmenilo, ale následky klimatických zmien eh, prispieva k tomu, že je čoraz viac prírodných katastrof a celková situácia sa zhoršila a preto myslíme, že treba navýšiť prostriedky. Mhm, ďalej k geografickému vymedzeniu postihnutých oblastí. A ešte na záver jedna vec. Myslíme, že e, rovnoprávnosť, rovnoprávne mužov a žien a ženská politika by mala byť tiež zaradená, pretože ženy sú skupinou, ktorá osobitne trpí čas prírodných katastrof a to by malo byť eh, v tomto aj ozrkadlené a v tomto je to aj, takto je to aj správ medzinárodných organizácií, ktoré sú tu činné, napríklad OSN. Národná stratégia OSN pre katastrofy a prevenciu katastrof sa hovorí, že eh, rodová perspektíva musí byť vo všetkých eh, politikách, plánoch a rozhodovacích štruktúrach na znižovanie rizík aj pri hodnotení rizíka a informačnej politike. Poukazuje sa to aj na túto otázku eh, v správe Svetovej banky, ktorá hovorí, že ženy vystavené eh, väčšiemu nebezpečiu, nebezpečenstvu prísť o život pri takýchto katastrofách a preto ich treba zapájať aj silnejšie do prevencie. Tým sa dá, tým by sa zdalo zachrániť eh, viacero životov, čiže je to správny čas na zhľadenie prístupu o fonde a myslím, že kohezia medzi členskými štátmi takýmto spôsobom istotne bude zlepšená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším tieňovým spravodajcom je pán Rope. Nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať kolegovi za vynikajúci návrh správy. Fond Solidarity má veľmi dobré ciele zajistiť rýchlu pomoc členským štátom a regiónom, ktoré trpeli a utrpeli prírodnej katastrofy. Fond je dobrý, ale má nedostatky a preto eh, predložím, alebo chcel by som eh, dnes viacero pripomenúť, Je trochu zvláštne, že hovoríme o správe o aktivitách fondu z roku 2014 eh, v polovici roku 2016. Ďalšia pripomienka pomerne nízky počet žiadostí. Myslím, že spravodajca by mohol túto vec zdôrazniť. A rovnako by som chcel požiadať a spýtať sa komisie, aké sú dôvody tých meškaní. Nie sú tu vysvetlené, vysvetlené dôvody. V správe za rok 2014 vidíme, že v mnohých prípadoch, napríklad Slovinsko, rýchla pomoc bola vyplatená až rok po podaní žiadosti. Takže ako môžeme toto považovať za rýchlu pomoc? Ďalšia otázka je, prečo komisia o svojej správe nevysvetľuje, prečo trvá viac ako rok poskytnúť rýchlu pomoc a reakciu. Ja som si istý, treba, aby komisia vysvetlila takéto meškanie a vysvetlila, aké opatrenia treba na zníženie reakčného času. Ďalší problém. Vidíme, že v mnohých alebo v viacerých členských štátoch, viaceré členské štáty, 10% eh, nie sú nárokovateľné. Čím si to vysvetľujeme? keď sme dostali európsky pomoc, mali by sme zaistiť, aby ľudia, ktorí e, rozdielujú pomoc, presne vedeli, či ich e, rozhodnutia sú správne alebo nie, predtým nešie poskytnú pomoc. A rovnako chýba názor, e, ktorý by zdôraznil udržateľnosť. Myslím, že viacej by sme mali hovoriť o prevencii, o prispôsobení adaptácie na klimatické zmeny. Potrebujeme preventívne opatrenia a tieto musia byť našou prioritou. Rád by som, rád by som poďakoval pánu Čikovi, ktorý zaradil tam ustanovenia o použití rôznych finančných prostriedkov a fondov ako štrukturálnych fondov. Flexibilita finančných nástrojov môže zvýšiť efektivitu využitia fondov a takto by sme mohli lepšie reagovať na potreby ľudí. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať ďalšími rečníkmi, ktorí sa prihlásili do diskusie. Ako prvý dostal slovo pán Polčák. Nech sa páči. Ďakujem za udelenie slova. Ja na skôr osobnú poznámku k práve k Fondu Solidarity v roku 2002 boli u nás obrovské záplavy a pamätám si, že vtedy som začínal vo funkcii zástupcu starostu, keď predseda Európskej komisie s našim premiérom prechádzali e, väčšej časti zatopenú Českú krajinu. To bol pre nás obrovský počet solidarity, e, prejav solidarity a my sme dostali vtedy aj na základe vznikajúceho fondu solidarity bez akéhokoľvek právneho nároku peniaze na pomoc a Skutočne si to veľmi vážim, pretože to bolo ešte pred vstupom do Európskej únie. Myslím, že je dôležité, aby Fond Solidarity pomáhal rýchlo. To zdôrazňuje aj spravodajca. Ja mu chcem za to poďakovať, pretože ten, kto v prípade katastrofy rýchlo dáva, tak dvakrát dáva. Sa u nás hovorí v Českej republike a moja vlastne jediná poznámka, ktorá smeruje k tejto správe a súhlasu aj s pánom spravodajcom, ja sa domnievam, že tá ťažkopádnosť toho procesu jednoducho nezodpovedá tomu, na čo je ten fond budovaný. Chápem, že existujú nejaké rozpočtové pravidla, e, kde musí byť pod prísnou kontrolou, ale dôvera európskych inštitúcií by mala aj v tomto prípade podľa môjho názoru postačovať, ak by sa v danej veci vyjadroval napríklad jeden orgán. Nie som si istý tým, že práve tie tri inštitúcie, ktoré do tohto procesu zasahujú, že to zodpovedá tej naliehavej potrebe. Ja súhlasím s tým, že keď v roku 2014 prebehla istá reforma Fondu Solidarity, tak asi v roku 2016 nie je možné, aby sme navrhovali úplne nové pravidlá, ale mali by sme jednoznačne e, povedať, akými úhlami sa náš parlament zaoberá, pretože práve ten fond Solidarity môže odražiť pre európskych občanov odhodlanie pomôcť občanom, keď sa ocitnú v náročnej situácii ako povedal kolegyňa správe smerom k väčšej náchylnosti žien na problémy v prípade tých katastrof, to som ja netušil. Správa o tom nič nehovorí, možno by bolo dobré práve aj o tejto otázke alebo aj túto otázku tam primerane doplniť. A to je z mojej uh, všetko. Ďakujem pekne pani Tomašič, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. E, fond Solidarity je dôležitým nástrojom, ktorý bol vytvorený v roku 2002 na to, aby prejavil solidaritu mm, či regiónom, ktoré boli postihnuté, ktoré, ktoré zasiahla Európa. Je to fond, ktorý teraz zohráva dôležitú úlohu pri prírodných katastrofách. Rovnako to je jeden z našich najsilnejších symbolov solidarity v čase potreby. No a preto treba zjednodušiť intervenčnú dobu hneď po e, katastrofe, tak ako povedal v roku 2013, e, záplavy a v Chorvátsku hneď na ďalší deň e, sme dali k dispozícii potraviny a oblečenie, ale chýbalo ubytovanie. No a my keď sme začali opravovať ich domy, boli opravené, ale neobnovili a podniky a továrne. Čiže dnes dva roky neskôr domy sú obnovené, ale nie sú tam ľudia, pretože oni odišli e, do Nemecka, Kanady a Austrálie, pretože nemali kde pracovať, takže my musíme tiež obnoviť a pracovné príležitosti pre nich. Ďakujem pekne, pán Monsku, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, aby som tiež chcel poďakovať spravodajcovi za vynikajúce myšlienky v tejto správe. E, pre nás je tento fond Solidarity veľmi dôležitý. Ja e, ešte postihnuté regióny, ale počas 10 rokov e, sme boli postihnutí troma cyklónmi Eh, postihnutí eh, zemetrasením, suchom. Eh, takže pre nás je Fond Solidarity veľmi dôležitý. No a rovnako a som veľmi rád, že právodajca trvá na bode prevencie, to je pre nás dôležité. Ďalej mobilizácia fondu musí byť podľa môjho názoru oveľa rýchlejšia, a to všetci dobre viete, ale keď mesiace a mesiace čakáme na e, výplatu. Tiež to je veľký problém pre obyvateľov, ktorí už sú postihnutí e, katastrofami. Takže ja predložím niekoľko posunúcich nástrojov, aby som obohatil ten text, ktorý už je veľmi bohatý na informácie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto ďalší, pán Fan Nistelroj, nech sa páči. Ďakujem. A ja by som chcel poďakovať srdečne kolegovi eh, za jeho eh, hodnotenie, eh, pokiaľ ide o prax v oblasti Fondu Solidarity. Mám dve pripomienky. Poprvé, občania očakávajú rýchlejšie reakcie, aby okamžitá pomoc prichádzala naozaj okamžite. Samozrejme, všetko treba vnímať v súvislosti s rozsahom e, katastrofy. A na pozadí otázky aj poškodenia z dôvodu e, katastrofy, už tu zaznelo, katastrof, katastrofám bude dochádzať čoraz e, častejšie a príspevky únie by mali nasledovať tento vývoj. Ak nezvýšime sumy, tak potom to bude viesť k nižšej solidarite. Na juhu eh, Holandska prednedávnom bolo veľmi silné eh, krupobytie. Eh, a to teda poškodilo mnohé. A Pýtame sa teraz, e, je možné aktivovať Fold Solidarity alebo nie? Ako to vyzerá e, s tými prahovými e, hodnotami, pokiaľ ide o fond ESI, o kohezný fond, tam tiež diferencujeme keď sa máme rozhodnúť, čo môže urobiť v tomto smere EÚ v Holandsku. E, teraz občania očakávajú, že niečo príde, čo najrychlejšie a že to bude naozaj konkrétna pomoc. My by sme pritom potrebovali naozaj niečo, čo by sme sa mohli oprieť, nejaké presné, e, presnú diferenciáciu, kedy je možné aktivovať takúto pomoc. Tak by sme mohli E, naozaj byť čo najbližšie k e, potrebám praxe. Ďakujem. Slovo teraz dáme e, zastupcovi Európskej komisie, pánovi Vajterovi z DG Regio. Je to správne? Áno. Áno, vám si Johannes Wachter, som z DG Regio, zodpovedný za Fond Solidarity. Môžem povedať, že komisia víta túto správu. Ja môžem len zopakovať to, čo som, myslím, povedal už minule Komisia chce poďakovať Európskemu parlamentu a obzvlášť tomuto výboru, ale aj výboru pre rozpočet za ich e, kontinuálnu podporu Fondu Solidarity. Fond Solidarity určite má ešte e, viacero nedostatkov, nesplňa možno všetky očakávania, ktoré ľudia Eh, tu v parlamente vyjadrujú a obzvlášť teda v oblastiach postihnutých nešťastiami. Ale sme presvedčení, že je to ešte stále veľmi dôležitý nástroj ktorý pomáha ľuďom eh, pri eh, čelení vážnych katastrof. A teda tie posledné čísla naozaj vzbudzujú e, e, dojem. My sme zmobilizovali tento fond pre 24 e, krajín, väčšinou vyšlo o členské štáty, v prípade 71 nešťastí od roku 2003 sme aktivovali 3,8 miliard eur. Revízia v roku 2014 viedla k značnému zlepšeniu a venovala sa viacerým nedostatkom, ktoré sa spomenuli aj dnes a ktoré boli e, tiež predmetom správy napríklad Európskeho dvora auditorov, e, napríklad v prípade e, zemetrasenia v Abruci v roku 2008 fond e, sa e, e, reformoval teda, a myslím, že by bolo spravodlivé, keby sme posudzovali, ako funguje dnes na základe týchto nových úprav. Žiaľ, alebo teda musím povedať našťastie, od roku 2014 bolo iba pár prípadov Samozrejme, všetci vieme, že nešťastia prichádzajú, takže nevieme kedy. V niektorých eh, rokoch je viac eh, takých prípadov, inokedy menej, takže bolo len málo prípadov od roku 2014. A teda môže byť trošku predčasné um, zhodnotiť finálne, či tie nové ustanovenia eh, splňajú očakávania, ktoré sa na ne kládli. Ale komisia je presvedčená, že sú tu jasné indikácie, že Fond Solidarity sa naozaj zjednodušil, je jasnejší a e, adresnejší. A už od minulého roku sme mohli e, urobiť e, pár e, naozaj e, tých predbežných e, platieb, čo predstavovalo naozaj veľké plus pre krajiny, ktoré tieto prostriedky prijali. A e, veľmi je dôležité aj to, že kritéria pre regionálne nešťastia tie predstavujú ten najväčší počet prípadov, sú teraz určite oveľa jasnejšie a musím povedať, že odkedy máme tieto kritéria, e, sme nezamietli ani jediný prípad regionálnej e, katastrofy v minulosti, e, keď neboli také jasné dve tretiny e, týchto žiadostí sme museli zamietnúť a to samozrejme e, neviedlo iba k veľa práci, ale aj k mnohým frustráciám na strane tých, ktorí dúfali, že im e, tieto fondy budú môcť pomôcť. Ehm, nové ustanovenia umožňujú komisii tiež e, preskúmať e, implementáciu e, fondu trošku bližšie než v minulosti a zaoberať sa tým, či pravidlá EÚ v oblasti implementácie sa splnili. A je to možné robiť aj rýchlejšie, Eh, kritizovalo sa, že komisii implementácia eh, trvá dlho. Samozrejme, treba povedať, že nové žiadosti pre, práve prebiehajúce katastrofy majú prioritu. Hodnotenie implementácie je úplne nutné, eh, potrebné pre jasnosť a transparentnosť, ale je druhoradé. A teraz zdá sa, máme trošku viac času a teda môžeme toto urobiť lepšie než v minulosti. Ale ešte chcem pripomenúť aj ten význam vytvorenia tohto fondu v roku 2002. Napriek teda všetkým zlepšeniam, ktorým došlo, mm, tento fond bol zacho- zachovaný v, rev- v revizii 2014 a je, cieľom tohto fondu je pomáhať členským štátom keď sú zasiahnuté e, e, e, najhoršími katastrofami, nie všetkými, ale ide naozaj o prípady, kedy členské štáty a niektoré kandidátske krajiny majú naozaj ťažkosti čeliť následkom katastrof svojimi vlastnými prostriedkami, Samozrejme so všetkými tými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, nie je možné intervenovať vo všetkých prípadoch, ako by sme si to možno želali sú tu limity. Chcem len pripomenúť skutočnosť, že aktuálne viacročný finančný e, e, rámec e, znížil na polovicu alokácie z 1 miliardy na 500 miliónov v aktuálnom viacročnom finančnom rámci. E, zámerom je tiež ukázať finančnú solidaritu s e, daným členským štátom, pomôcť mu vyrovnať sa s finančnými dôsledkami e, katastrofy Fond Solidarity, ako bol vytvorený zákonodárcom na nešťastie nie je nástrojom pre naliehavé riešenie krízy. Tam sú iné nástroje, ktoré má komisia k dispozícii, nástroje, ktoré spadajú pod DG ECO Tie pomáhajú Únii e, s okamžitou reakciou e, v prípade nešťastí v e, priebehu dní či hodín. Je takto zabezpečený prísun napríklad liekov a podobne. Ale Fond Solidarity toto žiaľ, túto úlohu nemôže zastupovať. Určitý časový odstup je tu potrebný, ale chcem aj pripomenúť, že komisia nemôže aktivovať fond Solidarity z vlastnej iniciatívy. Musíme počkať na žiadosť. Lehota eh, je momentálne je 12 eh, týždňov, takže trvá to 3 mesiace, kým eh, môžeme začať niečo robiť a v mnohých prípadoch, keď dostaneme žiadosť, je potrebné ju preložiť. E, nemáme e, žiaľ len e, francúzske a anglické žiadosti, máme ich aj v grečtine, v estončine, takže to je tiež spoločné, spojené s určitým odstupom. Tiež sa očakáva, daňoví poplatníci očakávajú, že to správne zhodnotíme, posúdime a komisia samozrejme nemá tieto e, prostriedky k dispozícii. Ako viete, je to financované zo zdrojov e, mimo e, obvyklého rozpočtu EÚ. My potrebujeme vás, Európsky parlament a radu, aby súhlasili s alokovaním týchto prostriedkov formou Eh, pozmenenia eh, rozpočtu. To si tiež vyžaduje určité eh, týždne. Toto všetko vedie k postupu, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Je nám to ľúto, ale toto určite sú tie najdôležitejšie dôvody, prečo to dlho trvá. Otázka doplnkovosti s inými nástrojmi tu zaznela. Komisia eh, môže len zdôrazniť, ako je toto dôležité. Obzvlášť zdroje, ktoré sú k dispozícii v eh, programoch ESI, eh, štrukturálne fondy pre prevenciu sa efektívnejšie využívajú a ukazujú doplnkovosť s tým, čo môže urobiť Fond Solidarity. E, samotný Fond Solidarity týchto ubohých 500 e, miliónov ročne nemôže e, toho určite veľa urobiť v oblasti prevencie a nemôže ani vstúpiť do hry v prípade katastrofinej povahy než prírodnej katastrofy. Takže humanitárne krízy, e, utečnecká kríza a podobne. O tomto sa už diskutovalo pri príležitosti poslednej reformy. To e, žiaľ nie je v rozsahu pôsobnosti e, tohto návrhu a samozrejme komisia sa musí riadiť právnymi predpismi, ktoré sú platné. Ako som povedal na, eh, na úvod, eh, veľmi pekne eh, ďakujeme za vašu správu. Budeme sa naďalej snažiť administratívne zlepšovať postupy, aby sa zvyšila transparentnosť, rýchlosť. A ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám za toto detailné vysvetlenie. Pán Čiku, chceli by ste uzavrieť diskusiu? Ďakujem, pani predsednička. Chcem len poďakovať všetkým kolegom, ktorí e, prispeli významne k tejto správe z vlastnej iniciatívy a ďakujem komisii, ktorá e, vyjadrila ochotu e, zlepšovať e, ďalej tie procesy, ktoré spomíname v správe, pomalosť, chýbajúca synergia, ale aj vyššia transparentnosť Eh, samozrejme, dostaneme aj pozmaňovacie návrhy, eh, uvidíme, eh, ako ich budeme môcť zapracovať do textu a všetkým by som chcel samozrejme zaželať aj príjemné leto. Ďakujem pekne. Ešte pár minutiek, aby sme dokončili dnešný program. Ďalším bodom je prijanie rozhodnutí koordinátorov, ktorí sa stretli včera popoludní ich rozhodnutia ste dostali mailom včera večer. Akceptujete tieto rozhodnutia? Zdá sa, že áno. E, je niečo do bodu rôzne? Pán Van nič? E, takže e, sme už pripravení na dovolenky. Ešte vám pripomínam, že našim e, budúcim e, stretnutím výboru regí bude 8. september od 9. hodiny ráno. Chcem ešte poďakovať tlmočníkom a e, všetkým vám chcem zaželať slnečnú, pokojnú letnú prestávku plnú dobrých dojmov a teda celkovo inšpirujúci e, čas, ktorý vás pripraví na ťažkú prácu, ktorá sa začne na jeseň. Takže týmto uzatváram dnešné stretnutie.